Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής. Takže teraz sa dostávame k vyhláseniu komisie k navrhovanej smernici o ochrane údajov, osobných údajov, spracovaných v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných, trestných veciach. Chcem pripomenúť mm, poslancom, že e, v tomto bodení je plánovaný postup Catch the Eye. E, komisárka pani Damanaki e, má teraz príhovor v mene komisie. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, komisia predložila reformný návrh režimu ochrany údajov v januári z dvoch dôvodov. Poprvé, aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany údajov jednotlivcov, tak ako je to ustanovené v zmluvách. A po druhé, aby sme ponúkli európskym podnikom ochranu údajov, ktorá je technologicky neutrálna a bezpečná. Teraz musíme dosiahnuť e, pokrok v E, v tejto otázke. V parlamente bol tento pokrok veľmi zrejmý v rôznych pracovných dokumentoch, ako aj návrhoch správ, ktoré pripravili spravodajci. Pre komisiu pokrok znamená, že vzťah, i nariadenie a smernica sa budú aj naďalej e, roko, vyjednávať ako balík. Sloboda a bezpečnosť našich európskych občanov sú dve strany tej istej mince sú to dva politické ciele, ktoré by mali byť zachované pri prijatí návrhov na reformu pravidiel o ochrane údajov. Pokiaľ ide o osobné údaje spracované v oblasti policajnej a súdnej spolupráce, tak, sme, tak máme momentálne množstvo pravidiel v rôznych právnych nástrojoch. A Lisabonská zmluva umožňuje vytvorenie kom- komplexného rámca na ochranu údajov môžeme zaručiť vysokú úroveň ochrany pre, jedno, pre údaje jednotlivcov a pritom rešpektovať špecifický charakter policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. Najmä revidovaný rámec ochrany údajov môže teraz pokrýva cezhraničné aj vnútroštátne spracovanie osobných údajov. Tým by sa zmenšili e, rozdiely v legislatíve členských štátov. Status quo nemusí vždy umožniť e, hladkú výmenu informácií medzi členskými štátmi, Pravidla, ktoré máme z predcha- Lisabonského rámcového rozhodnutia, ktoré chce navrhovaná smernica nahradiť, sa obmedzuje len na cezhraničné spracovanie. V praxi polícia a orgány presadzovania práva nemali, nemohli vždy rozlišovať medzi cezhraničným a domácim spracovaním, vnútroštátnym spracovaním nie je vždy možné roz, urobiť deliacu čiaru v každodennej práci policajta alebo súdu. Napríklad jednotná vnútroštátna databáza používaná v oblasti presadzovania práva môže obsahovať osobné údaje, ktoré boli vhodné na to, aby sa vnútroštátne zhromažďovali a získali sa z iného členského štátu. Bolo by, efektívne, bolo by neefektívne vytvoriť dve osobitné databázy pre takéto situácie. Taktiež by bolo neefektívne uplatňovať dva rôzne súbory pravidiel ochrany v rámci jednej databázy. Návrhovaná smernica chce pokryť vnútroštátne ako aj cezhraničné spracovanie je to už dlhodobá požiadavka parlamentu Navrhovaná smernica tiež obsahuje tie isté zásady ochrany, ako sú tie, ktoré sú zakotvené v nariadení. Taktiež to reaguje na žiadosť parlamentu rozšíriť uplatňovanie všeobec, pravidel všeobecnej ochrany údajov na oblasť policajnej a súdnej spolupráce Kľúčové prvky v návrhu nariadenia sú uvedené aj v navrhovanej smernici. Ide o ochranu údajov e, v jej riešení a defaultne, vymenovanie úradníkov pre ochranu údajov, povinnosť oznámiť porušenia ochrany osobných údajov a rozšírenie právomoci komisie na prijatie rozhodnutí pre, pre, pre medzinárodný prevod do tretich krajín. Toto zdôrazňuje potrebu silných pravidiel ochrany a nástrojov, ktoré umožňujú výmenu údajov. Nezabúdajme na to, že ochrana osobných údajov je právo zakotvené v zmluvách únie a v charte základných práv. Preto nová, nové pravidla ochrany údajov budú musieť byť zohľadnené aj v odvetvových nástrojoch, najmä v oblasti bývalého tretieho piliera. Keď smernica nadobudne účinnosť, komisia potom v priebehu troch rokov bude musieť preskúmať a modla potreby aj novelizovať ďalšie akty prijaté EÚ, ktoré upravujú spracovanie osobných údajov e, orgánmi na presadzovanie práva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani komisárka. A teraz politické skupiny. Pán Kelly v mene EPP. Dve minúty, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že mám dve minúty na to, aby som mohol hovoriť o tejto dôležitej veci, ktorá je dôležitá pre každého občana, pre každý podnik nielen v Európskej únii, ale na celom svete. Mali sme smernicu ochrane údajov, ktorá bola relevantná pre svoju dobu a niektorí z nás sme sa zaoberali odozdávaním osobných údajov súdnymi a policajnými orgánmi. To, bol ten, to bolo to rámce rozhodnutie ale v priebehu času Európsky parlament si uvedomil, že takéto prípady sú stále častejšie a žiadal revíziu. Nikdy to nebolo naozaj účinné, pretože sa to zaoberá len cezhraničným spracovaním, ale nie vnútroštátnou úrovňou a boli tam také mm, medzery, ktoré viedli k mnohým rôznym druhom výkladu na úrovni členských štátov. Niektoré členské štáty sprísnili tieto normy, niektoré členské štáty majú tieto normy veľmi nízke a komisia nemala žiadne vykonávacie právomoci na zabezpečenie spoločného prístupu. Ako komisárka poukázala, e, po Lisabonskej zmluve a s rozvojom internetu Potrebujeme tieto právne predpisy aktualizovať. Parlament by dal prednosť jednému nástroju, ale dokáže žiť aj s návrhom komisie, nariadenia a smernice. Avšak znepokojuje nás niekoľko aspektov, najmä v súvislosti s tým, že na úrovni rady to neberú ako naliehavú vec vidíme určitý pohyb pri nariadení, ale nie dostatočný pri smernici. A preto chceme požiadať radu, aby prišla s harmonogramom práce a aby zabezpečila dostatočnú pružnosť na úrovni členských štátov, aby nedošlo k dramatickému sprísneniu noriem ani k dramatickému uvoľneniu noriem ochrany osobných údajov. Ak sa to podarí, dosiahneme pokrok. Som veľmi rád, že írsky premiér mi minulý týždeň povedal, že počas írskeho predsedníctva budú mať tento bod zaradený ako prioritu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Pani Tikao má e, modrú kartu. Pani Tikao by chcela použiť modrú kartu. Akceptujete otázku? Pani Tikao, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa spýtať pána Kellyho. Očakávate od rady cestnú mapu. Myslím si, že by malo ísť o e, spôsob, ako by sa tento nový balík e, mohol e, prejaviť v SWIFT dohode. Je veľmi dôležité, aby sme zistili, ako terajšie a budúce dohovory budú e, prispôsobené tomuto novému e, e, balíku na ochranu dát. Ďakujem, pán Kelly. Myslím si, že to je veľmi závažná otázka. Musíme zabezpečiť konzistentnosť a v to veľmi dôsledne. Nemôžem predvídať kroky rady, ale nevyhnutné je to, aby to všetko vzali v úvahu. Predovšetkým, aby s naliehavosťou riešili riešili túto záležitosť, e, a to predovšetkým počas daného mandátu a pokiaľ sa to nezavrší do konca budúceho roku, vzhľadom na to, že v roku 2014 máme volebný e, e, rok, tak asi málo, bude malý priestor na dosiahnutie pokroku v roku 2014. Ďakujem a teraz za SAD. Andrucas, 3 minúty. Pán predseda, a ďakujem tiež pani komisárke za to, že je prítomná v Európskom parlamente. Ďakujem aj za dnešné vysvetlenie. Myslím si, že všetci považujeme za veľmi dôležité, aby tieto e, osobné údaje občanov Európy boli chránené. Má to veľký význam, týka sa to nás všetkých. Je to téma, ktorú e, musíme brať vážne. Opakujem ešte raz, že my tu v Európskom parlamente e, tejto téme pripisujeme veľký význam. Z tohoto dôvodu Európsky parlament aj naďalej bude e, veľmi náročný a prísny voči ďalším orgánom únie, pokiaľ ide o túto tému. Ako viete, pani komisárka, situácia je taká, že Európsky parlament od začiatku chcel len jeden zákon, jedno nariadenie, e, ktoré by pokrývalo všetky aspekty všetky osoby, všetky faktory, ktoré sú dôležité v súvislosti s osobnými údajmi aby bol takto pokrytý e, e, súkromný e, sektor aj verejný sektor aj zo strany policajnej alebo justičnej spolupráce. Je to však želanie, ktoré nebolo zohľadnené. Máme teraz návrhy na nariadenie a na smernicu. Napriek tomu Európsky parlament privítal návrhy komisie. Rozhodli sme, že ich budeme e, považovať, respektíve riešiť ako jeden balík a to e, z hľadiska obsahovej náplne. Pre nás nemôže existovať žiadne nariadenie bez smernice. Trváme na tejto logike, logike balíka, aby e, bola zaručená aj právna istota, právna bezpečnosť som veľmi rád, že ste tu prítomná, pani komisárka. Týmto potvrdzujete vlastne, že komisia toto e, nariadenie ako aj smernicu považuje za jeden balík. Voči komisii nemáme žiadne sťažnosti. Máme e, veľmi dobrú spoluprácu s komisiou, to by som rád zdôraznil a chcel by som sa ešte raz poďakovať za túto spoluprácu. Nemôžem však povedať to isté o rade. Kde je e, zástupca rady dnes? Prečo nie je e, rada zastúpená, aby mohla odpovedať na ústnú otázku, ktorú sme položili? Odhľadnúť od toho, že to pravdepodobne je nedostačný rešpekt voči Európskemu parlamentu, musíme z toho vyvodiť dôsledok, že Rada tejto dôležitej téme nepripisuje veľkú dôležitosť. Bohužiaľ, e, Rada e, dosť e, robí pracuje pomaly na tejto téme. Neviem, prečo rada nie je ochotná na tejto téme spolupracovať. Európsky parlament svoje stanovisko bude obhajovať a to všetkými možnými prostriedkami, ktoré považujeme za vhodné, aby sa tento proces e, konečne e, dostal do pohybu a aby sa o tomto nariadení a smernici hovorilo ako o balíku. Prosím, aby ste e, skutočne dodržali limity na vašich vystúpeniach. A teraz za ALDE bude Sofia Imbelt. Máte slovo. Ďakujem za slovo. Rečnička eh, si zapla mikrofon až teraz. Tí z vás, ktorí sledovali eh, volebnú kampaň prezidenta v USA, eh, tak viete, o čom hovorím. Ako Clint Eastwood konštatoval, že hovorím a adresujem svoje slova prázdnej stoličke. Ako už povedali kolegovia, E, Európsky parlament bude trvať na formáte balíka, to znamená nariadenie plus smernica. Chcela by som poukázať na to, že smernica je pre nás podmienkou ďalšej spolupráce e, v oblasti e, spravodlivosti a policajných aktivít. E, rada chce pokročiť v oblasti spolupráce justície a policie, ale ako môže policia a justícia si vymieňať dát, ak je nedostačujúca ochrana dát. Preto by som apelovala na neprítomnú radu, aby pokročila promptnejšie v práci na smernici. My nepotrebujeme cestnú mapu, my potrebujeme výsledky a to rýchlo. E, pokiaľ chce rada, aby sme prijali opatrenia v oblasti spolupráce justície a polícií, e, tak, e, tak myslím si, že máme žolika v ruke, vobidám na PNR a tak ďalej. Chcela by som pripomenúť rade to, že ten predchodca smernice, to je rámcové rozhodnutie, ktoré platí v súčasnej dobe, bolo E, e, bolo zamietnuté Európskym parlamentom. Bolo to samozrejme v období pred Lisabonskou zmluvou. Nám sa nejavia súčasné opatrenia za dostačujúce. E, to, čo rada nám predloží, musí byť teda oveľa lepšie než to, čo v súčasnej dobe platí. Po druhé, e, budeme trvať na tom, aby tá smernica a nariadenie boli zosúladené. E, e, a ide tu o dva nástroje, nie jeden. A preto budeme dbať o to, aby sme mali jednotnú, harmonizovanú úroveň ochrany dát pre všetkých tých, ktorí používajú osobné údaje. No a v neposlednom rade E, ja som sa už zmienila o Clint Eastwoodovi a použijem jeho slova, adresujúc radu e, Clint Eastwood, keď vystupoval ako Dirty Harry, keď jeden zločinec sa popieral to, čo e, on hovorí citujem, musíte si položiť otázku, myslíte si, že eh, ja mám nejaké šťastie, chcete sa postaviť z oči v oči eh, parlamentu a eh, pochybovať o pravde parlamentu. Ďakujem, teraz dám slovo pánovi Albrechtovi a za zelených. 1 minúta 30. Ďakujem, pán predseda. Diskutujeme tu a dnes nielen o ochrane údajov, hovoríme o budúcnosti spolupráce e, polície a justície v Európe. Ministri vnútra e, spolupracujú v oblasti e, trestných vecí už dlhé roky. To nie je nesprávne, to je dokonca nutné. Za celé tieto roky Európsky parlament však neustále varoval, že spoločné normy e, pre právny štát E, sú e, nepostrádateľné. Avšak neprítomní ministri vnútri 27 členských štátov e, to neberú do úvahy. Namiesto toho používajú princíp vzájomného uznávania policajnej a justičnej spolupráce a takto vlastne ignorujú to, že existujú ešte stále dramatické rozdiely v štandardoch jednotlivých členských štátov a to práve v oblasti osobných údajov. Návrh smernice e, k tejto téme by mal e, túto e, situáciu zmeniť. Nie je to síce nič mimoriadného, ale bol by to prakticky prvý krok na zmenu tejto situácie. Neustále sa je potrebné počítať s tým, že sa e, e, budú porušovať tieto práva. Neustále napriek tomu sa e, nechcú ministri vnútra členských štátov na tejto spolupráci ďalej podieľať. Potrebujeme však spoločné E, minimálne normy, aby sme mohli podporiť túto policajnú a justičnú spoluprácu. Ďakujem. V mene ECR e e, prosím pána Kirkova o vystúpenie. Ako spravodajca za dohodu EU PNR a ako tieňový spravodajca pre oblasť policijnej spolupráce musím konštatovať, že vstupa dôvera medzi občanmi EÚ e smerom na prácu justičných a policajných orgánov a je veľmi dôležité eh, vytvárať demokraciu, ktorá má podporu a dôveru všetkých občanov. Verím, že tá smernica naplní dva ciele. Po prvé, ochrana občianských práv a životov. Po druhé, vytváranie mechanizmov, ktoré umožia bezpečnú výmenu eh, eh, dát aby sme e, naplnili požiadavky takého systému, treba používať zdravý rozum, e, logiku. E, chcel by som apelovať na mojich kolegov v tom zmysle, že táto smernica nie je riešenie všetkého a každého opatrenia v oblasti činnosti policajných orgánov. Nesmieme otáľať v našej snahe. Je našou povinnosťou ochraňovať občanov EÚ. Ďakujem. Ďakujem. A slovo má teraz kolegyňa Ernst Cornelia na jednu minútu. Dámy a páni, e, neprítomnej rady, možno, že nás však sledujete e, na kamerách, pretože nemáte e, chuť s nami hovoriť naživo. Neprítomnosť rady považujem za veľký minusový e, bod voči parlamentu. Takto je ťažko e, počítať e, s zlepšením situácie v oblasti ochrany údajov. Polícia a justícia v oblasti policie policajnej a justičnej spolupráce nielen v rámci SWIFTu, ale aj pokiaľ ide o osobné údaje občanov, ktorí demonstrujú proti nacistom, E, nie sú tieto údaje podchytené. Potrebujeme rovnaké štandardy, rovnaké normy v oblasti ochrany údajov. Pokiaľ žiada rada od e, parlamentu konštruktívnu spoluprácu, e, tak to musí platiť aj opačne pre radu. Prosím preto, aby ste konečne skončili s touto blokádou. Ďakujem a teraz mene komisie dávam ešte raz e, slovo pani komisárke Damanaki. Ďakujem všetkým rečníkom za podporu návrhu komisie a chcem znovu poukázať na dva hlavné body. Poprvé chcem ešte raz potvrdiť, že pre komisiu pokrok v tejto dôležitej oblasti znamená, že budeme rokovať o nariadení aj smernici ako o jednom balíku. A to naozaj myslíme ma, vážne. Máme tu tieto dve právne úpravy napriek žiadosti parlamentu, ale musíme sa zamerať teraz na postup a chcem každému potvrdiť, že budeme na tomto trvať. Budeme rokovať obidva legislatívne akty ako jeden balík. Druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť, je, že urobíme, čo bude v našich sílach, aby sme zabezpečili, že nová legislatíva, nová lisabonská legislatíva o ochrane údajov bude zohľadnená vo všetkých dohodách, vo všetkých návrhoch, ktoré sú nejakým spôsobom relevantné pre oblasť ochrany údajov. Myslím si, pán predseda, že každý tu chápe, že toto je jedna z tých hlavných vecí, pretože sa týka ľudských práv, týka sa základných zásad, ktoré sú zakotvené v zmluve a tým či oným spôsobom musím ja sa nimi riadiť naše rozhodnutia. Ja viem, že je tu určitá blokáda. Chceli by sme tento, túto patovú situáciu prekonať. Chcem povedať, že komisia je tu a je naozaj veľmi ochotná, pripravená spolupracovať, aby sa prekonali problémy či už zo strany rady alebo parlamentu. A samozrejme, že vítame každú iniciatívu írskeho predsedníctva, ak írske predsedníctvo samozrejme v mene rady bude chceť deblokovať túto patovú situáciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani e, komisárka. Týmto končíme debatu k tomuto bodu. Ďalším bodom programu je spoločná rozprava politiky e, rybného hospodárstva. V mene spravodajcov tu máme pána Grobarčika, Galagera, pani, pani e, Neves, potom pána Ferrera a pani Lövin. Dávam slovo prvému spravodajcovi, pánovi Marekovi Jožefovi